Prosím, laskavo sa usadte. Notre réunion de commission. Otváram schôdzu nášho výboru pre rozpočet. Týmto, ak nie sú námietky, budeme považovať program za schválený v takom znení, ako bol navrhnutý. Teraz by som vám oznámil rozhodnutia koordinátorov, ktoré práve teraz prijali. Najskôr sme vzali na vedomie transfer na zaistenie financovania internalizácie šoferských služieb. To môže vyvolať spochybnenie niektorých postupov, eh, pretože plénum odhlasovalo rezervu v tomto smere a preto sme sa dohodli, že vypracujeme list, eh, ktorý podpíšu obaja spoluspravodajcovia ostatných oddielov, pán Tarand eh, za rozpočet na rok 2017 a pán Dobré za rozpočet na rok 2016. A predseda tiež podpíše tento list. Vzhľadom na vymenovanie spravodajcu, spravodajcov rôznych e, návrhov správ a stanovisk. E, konkrétne, e, čo sa týka pod, finančnej podpory a paktu poľnohospodárstva, tu koordinátori rozhodli, že nebude potrebné vypracovať stanovisko ďalej, pokiaľ ide o investovanie do pracovných miest a rastu maximálne využitie európskych e, štrukturálnych investičných e, fondov a tiež vyhodnocovanie správy podľa článku 16.3 rozpočtového nariadenia podľa článku 53 skupina SAD získala post spravodajcu pre tento poddelej, čo sa týka nariadenia Európskeho parlamentu a rady o agentúre EÚ pre azyl a migráciu stalým spravodajcom pre agentúry. Pán Gajer bude aj spravodajca pre tento bod. Ďalej, čo sa týka delegovaného aktu, konkrétne ide o pridelené právomoci na pokrytie záruk rozpočtu, európskeho rozpočtu e, zo strany investičnej banky e, vo forme podpory Bieloruska. Tu sme sa dohodli, e, že toto rozhodnutie, teda respektíve, že bude už začne predložiť návrh, ale najskôr e, budeme musieť absolvovať rozpravu, konkrétne zajtra táto rozprava prebehne a ak sa v rozprave potvrdí potreba vypracovať návrh, spravodajca, spravodajkyňa pani Gardia Zabel by sa mohla ujať aj tejto témy, keďže je stále spravodajkyňou a ak dospieme k záveru, že nie je eh, eh, vhodné, aby sa ona ujala tieto správy. Ak sa teda rozhodne jej neujať, tak ja ako predseda sa jej ujmem ďalej. Odklad prezentácie návrhu rozpočtu na rok 2017 z pravidla sa návrh rozpočtu predkladá v máji, ale vzhľadom eh, na potrebu presných údajov o prostriedky, ktoré budú potrebné na pokrytie migračných účelov rozhodli sme sa, že chceme neskôr venovať pozornosť tejto podrobnej analýze do konca júna a preto návrh rozpočtu na rok 2017 očakávame až koncom júna. Každý ešte chápe, že je potrebné pochopiť tieto dôležité skutočnosti a podrobnosti a že sa budeme tiež musieť podrobiť novému e, termínu trialógu, ktorý bol naplánovaný na 13. júla v roku 2014 pred voľbami, poslednými voľbami do Európskeho parlamentu, všeobecný spravodajca, tak ako je vtedy, e, zašle list, e, ktorom odporúči Rade a komisie a komisii podľa stanovisk ostatných výborov Európskeho parlamentu takýto postup Budeme sa snažiť e, nájsť iný vhodnejší dátum na konanie trialógu, keďže po pôvodný dátum 13. júla sa nebude môcť e, dodržať. Budeme sa snažiť, aby to bolo ešte predtým, než sa začne letná prestávka pred 22. júlom. Teda tento trialog sa nahradí odporúčaním spravodajcu ďalej. Vypočutie, ktoré bolo naplánované na tému prijímanie utečencov a v celkovom kontexte migrácie spolu s našimi kolegami z výboru AFET a LIBE, ktoré bolo naplánované na 15. júna, teda pred 23. júnom, sa odklada na 30. júna. Ďalej, či, pokiaľ ide o štrukturovaný dialog, výročný dialog s komisiou, zoznam, ktorý ste všetci dostali, bude obsahovať aj informáciu, ktorá sa týka fiskálnej kapacity eurozóny. Aj tejto téme sa teda budeme v tomto dialogu venovať. Ďalej snažili sme sa zorganizovať eh, seminár zameraný na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách. Konkrétne sa to dostane čo najskôr na program. Je tu snaha o zjednodušenie pravidiel tohto nariadenia v prospech celej Európskej únie, aby sme dosiahli efektívnejšie príjmanie rozhodnutia. Čo sa týka revízie a nastavenia rozpočtových pravidiel, tu sme sa dohodli, že budeme potrebovať stanovisko e, zo strany stáleho správodajcu pre Európsku investičnú banku a tiež e, finančné nástroje. Konkrétne ide o pani Gardiu Zabala. Toľko teda k rozhodnutiam koordinátorov z dnešnej schôdze, ktoré som vám chcel oznámiť. Skupina socialistov žiada o 5-minútovú prestávku, aby si mohli rozdať hlasovacie zoznamy. Potvrdzujete koordinátor takéto želanie? Nie. Nemáme potvrdenie e, takéto požiadavky a preto pristúpime hneď k hlasovaniu. Pani koordinátorka tu za, zdá sa nie je za socialistov. Confirmé Donc la séance est suspendue. Dobre, požiadavka bola podvedená, takže e, prerušíme schôdzu na 5 minút a potom budeme pokračovať. Začíname o 16.30, tak trochu dlhšia prestávka ako 5 minút. Mes chers collègues, la séance est reprise. Kolegovia, opäť zahajujem schôdzu. Avant de passer au vote... Prv ako pristúpime k hlasovaniu, chcel by som sa ubezpečiť, že zápisnica zo schôdze zo 4. apríla, tá ako bola zapísaná, že k nej nemáte pripomienky a že môže byť prijatá. Je to tak, takže to som rád. Navrhujem, aby ste si pripravili kartičky, aby ste ich zasunuli do hlasovacieho zariadenia, <clears throat> aby sme si mohli spraviť test. Hlasovanie otvorené, testovacie hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Ďakujem vám. Takže budeme hlasovať o správe pani Jatenmaky. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 4 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 5 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? proti, zdržal sa, prijaté, pozmeňovací návrh 7, za, proti, zdržali sa, schválené, pozmeňovací návrh 8, za, proti, zdržal sa, prijaté, pozmeňovací návrh 9, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, Pozmeňovací návrh 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržal sa, za, e, prijaté. 13 za, proti, Zdržal sa? Zamietnuté. Prepačte, opravuje sa pán predseda. Prijaté. 14 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. si návrh 15 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté. 16 za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňovací návrh 17 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom texte, tak ako bol teraz pozmenený. Podľa mien hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Text bol schválený 26 za, 4 proti. Gratulujem spravodajkyni. Teraz budeme hlasovať o správe pani Niriady. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 4 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 5 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 9. Kto je za? 8, prepačte. Pozmeňovací návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? To si overíme. Elektronicky hlasovanie otvorené. Scrutin clos. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté, 13 proti, 12 za, takže je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 9, nie 8, takže teraz 9, kto je za? Proti? To si overíme tiež elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasujeme o deviatke. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovací návrh bol zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 12 za, proti, zdržal sa. Prijaté číslo 13 za, proti, to si overíme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Takže zamietnuté 14 proti 10 za. To bola 13. Pozmeňovací návrh číslo 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Číslo 15. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 16. Za. Proti Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 17, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 18, e, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 19 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté číslo 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté 22 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže budeme hlasovať o celom texte. Hlasovanie podľa mien, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Text bol prijatý, 23 za, 3 proti, taktiež gratulujem spravodajkyni. Teraz budeme hlasovať o správe pána Jean-Paula Denano. Najprv kompromisný návrh číslo 1, kto je za, proti, kto sa zdržal? E, kompromis číslo 1 je e, odhlasovaný a tým pádom pozmeňovací na číslo 1 páda a pozmeňovací na číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? E, zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 4. To je e, e, oddelené hlasovanie. Najprv budeme hlasovať o prvej časti, kto je za, kto je proti. Overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prvá časť je zamietnutá. Teraz druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Nie je to jasné, takže si to overíme. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Druhá časť bola schválená 20 proti 6. Pozmeňujúci, pardon, pozmeňujúci číslo 5. Taktiež e, je to hlasovanie počastia z prvá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prvá časť je zamietnutá. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Druhá časť je prijatá. Pozmeňovací návrh číslo 6, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Šestka je zamietnutá. Pozmeňovací návrh 7, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz kompromis číslo 2. Kto je za? Kompromis číslo 2. E, proti, zdržal sa. Kompromis číslo 2 je prijatý a tým pádom pozmeňovací návrh 10 padá. Pozmeňovací návrh číslo 11, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Niektoré ruky sa necelkom zdvihli. E, takže 11. hlasujeme elektronicky. Hlasovanie ukončené. Pozmeňovací návrh je prijatý, 17 za, 8 proti. Prosím vás, zdvíhajte ruky. Pozmeňovací návrh 12, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 13, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 14 padá, pretože sme prijali kompromis číslo 1. Pozmeňovací návrh číslo 15. Ten je e, e oddelený počastiek. Kto je za prvú časť? Proti? Kto sa zdržal? Prvá časť je zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Druhá časť je zamietnutá. Takže to boli dve časti. Amendement numéro 7. Pozmeňujúci návrh číslo 16 a ten je tiež po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prvá časť je prijatá. Druhá časť pozmeňovacieho návrhu číslo 16. Kto je za? Proti? To si overíme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Druhá časť je prijatá, 12 za, 3, eh, pardon, 11 proti. Pozmeňovací návrh 17, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté, pozmeňovací návrh 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrhy 19, 20, 21 a 22 pádajú, pretože kompromisy 2 a 1 boli prijaté. Takže 23, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 24. Tam je ústny pozmeňovací návrh pána tak Kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté, 17 za, 7 proti. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 26 e, padá, pretože bola prijatá, bol prijatý kompromis 2. Pozmeňovací návrh 27, kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 28 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 29 za proti. To si hovoríme elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Pozmeňovací návrh bol prijatý. Pozmeňovací návrh 30. Kto je za? Pardon Il faut voter. Il faut voter.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 Takže 30 páda, 32 páda, 33 páda, kompromis číslo 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Kompromis 3 je prijatý. Amendement numéro... Pozmeňovací návrh číslo 43, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 44 za. Proti. Zdržal sa. Prijaté 45 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté 46 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté 47 za, proti, zdrhal sa, zamietnuté 48, tu je hlasovanie po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdrhali sa, prvá časť je prijatá, druhá časť, kto je za, Proti. Zdržal sa. Druhá časť je zamietnutá. 49 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté 50. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 51. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, e, ten je v po, po častiach prvá časť, kto je za, proti, to si overíme elektronicky, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené prijaté. A prepačte, ale naozaj som nevidel dobre vaše ruky. Druhá časť, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Druhá časť je zamietnutá. 54 za. Proti? Zdržal sa? Prijaté. 55 za. Proti? To si overíme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasujeme o 55-ke. Hlasovanie ukončené. Prijaté 14 za, 9 proti. Kompromis číslo 4, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmeňovací návrh 61. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté. sa na 62, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté 63, za, proti, zdržal sa, zamietnuté 64, za, proti, zdržal sa, zamietnuté 65, za, proti, zdržal sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 68 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 69 za, proti, zdržal sa, prijaté, 70 za, proti, zdržal sa, prijaté. No a teraz budeme hlasovať o texte v jeho pozmenenom znení, hlasovanie podľa mien, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Takže text bol prijatý, 20 za, 4 proti. Félicitations. Blahoželáme spravodajcovi. Rapport de madame Niriada. Ďalej správa pani Niriada k malým a stredným podnikom. Kompromis číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, návrh 2 za proti, zdržali sa, schválené 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh číslo 5 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Spravodajky, niekto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej kompromis 2, kto je za, proti, Nie, všetci ste dvihli ruky, takže si to overíme. Menovite hlasujeme o kompromise číslo 2. Koniec hlasovania. Prosím, láskavo, dvíhajte ruky, aby to bolo zreteľné. Ďalej, kompromis číslo 3, kto? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej, návrh 8 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 10 a 11 sú bezpredmetné. Ďalej kompromis 4. Kto je za? Máme tu hlasovanie o počastiach o tomto kompromise číslo 4, takže hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Druhá časť je zamietnutá. Návrh 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis číslo 5. Aj tu hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Pani Niriada, prepáčte, nechceme nejako kolegov zdržiavať, ale chcela by som upozorniť, že došlo ku chybe v preklade eh, v návrhu číslo 18. Pôvodný návrh bol predložený vo francúzštine a bol preložený do angličtiny a v priebehu práce na kompromise sme vychádzali z pôvodných eh, presných znení návrhu 18, 19 a 20 až požiadali sme sekretariat, aby overil znenie návrhu 18 a aby potvrdili, že ide o trvalé pracovné zmluvy a nie eh, tzv. nekonečné, teda indefinite. Práve na toto sa zameriava ústny pozmeňovací návrh. Ide o trvalé pracovné zmluvy, nie nekonečné. Takéto je správne znenie v angličtine. Chceli sme, aby eh, to bolo správne preložené. Myslím, že s tým nie sú žiadne problémy. Ešte sa uistujem, pozerám sa na všetky skupiny, nie sú žiadne námietky. Ďakujeme za toto uprasnenie, pani Niriada. Takže to bola prvá časť. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené druhá časť za? Pr- e, ešte raz druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Druhá časť bola zamietnutá. Ďalej nasleduje návrh 22. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené 23 a 24. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalej. Návrh 25 je bezpredmetný. Nasleduje úvodné ustanovenie. Prosím o chvíľku strpenia. Oui, j'ai commis une erreur de... Dopustil som sa chyby v riadení, keďže druhá časť bola zamietnutá a mali sme hlasovať o návrhu 18. Takže kto je za návrh 18, prosím? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej návrh 19. A nie, o návrhu 19 nemusíme hlasovať ten bol zahrnutý v prvej časti. Takže ďalej nasleduje návrh. Dvadsať šesť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dvadsať sedem, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté, 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 29, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 30, kto je za, proti, Overíme si 30. Nech sa páči, hlasujte. Ten je ouvert. Scrutin est clos. Koniec hlasovania. Schválené. 16 hlasov za, 9 proti. Ďalej návrh 31. Tento je bezpredmetný, keďže 30 bola schválená. Ďalej 33, kto je za? Proti? Zdrželi sa? Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom eh, znení textu. Menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Schválené 22, 22 hlasov za, 2 hlasy proti, 1 sa zdržal, blahoželáme. Spravodajkyni. Ďalej nasleduje bod 8. Hlasovanie pána Kužníka. Amendement numéro 1, qui est pour? E, návrh 1, e, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 7 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 8 za, proti, zdržali sa. Schválené. 9 za, proti, zdržali sa. Schválené. 10 za, proti, zdržali sa. Schválené. 11 za, A pardon, tento je bezpredmetný, keďže desiatka bola schválená ďalej. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 16 e, je bezpredmetný. 17. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté 18. Overíme si 17. Nech sa páči. Pán Fernández. Kontrolujeme 17. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 13 hlasov za, 10 proti. 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 18 bola zamietnutá. 19 za? V dvoch častiach. Prvá časť je bezpredmetná. Hlasujeme o druhej časti. Kto je za? Proti? zdržali sa schválené 20 za, proti, nie, všetci dvíhajú ruky, takže si overíme návrh 20, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 23 za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že bol zamietnutý, ale overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Scrutin est clos. Konec hlasovania. Zamietnuté 15 hlasov eh, proti, 8 za. Návrh 24. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené 27 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz celý návrh, e, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené 21 hlasov za, 4 hlasy proti. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz nasleduje správa o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Návrh 1 za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol zamietnutý. Návrh 2 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 4. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 5. Kto je za? proti, zdrželi sa, zamietnuté 6 za, proti, zdrželi sa, schválené ďalej 7 za, proti, overíme si, nech sa páči, hlasujte. Scrutin je clos. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 17 hlasov proti, 9 hlasov za. Ďalej, návrh 8, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. Návrh číslo 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 15 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej 16, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 19. Hlasujeme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Prvá časť bola schválená. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Druhá časť je schválená. Teraz hlasujeme o celom eh, takto upravenom a pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 17 hlasov za, 8 proti, 1 sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi, teda mne. A ďalej rozpočet na rok 2016. Pán Fernández. Ide o presun prostriedkov. Takže, pán predseda, sú to dve veci. A Ide o šestku a sedmičku. Je to výsledok toho, o čom sme teraz hlasovali hľadom globalizačného fondu alebo fondu prispôsobenia sa globalizácii a taktiež presun 6, 5, asi 5,4 milióna eur. A je to pre teda presuny e, súvisiace s fondom e, EGF. No a toto má zaručiť, že e, fond v podstate bude mať dostatočné prostriedky. Čo sa týka sedmičky, tak tam je e, to asi 17 miliónov eur, tak tiež tu ide o fond pri, prispôsobenia sa globalizácii. A toto je e, pod hlavičkou 402 fondu EGF. A ja by som navrhoval, aby sme hlasovali za oba tieto presuny prostriedkov. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne. Ide v podstate o dôsledky eh, práve prebehnutého hlasovania. A ste za to, aby sme eh, hlasovali menovite o oboch eh, týchto transferoch? Otváram hlasovanie. Skôr Konec hlasovania. Schválené 20 hlasov za 4 proti. Teraz dávam slovo Nilsovi Torvalcovi, ktorý nahrádza pána Gerarda Pré. Uh, thank you. Ďakujem. Takže sú dva presuny. Teda vlastne tri. Jeden pre výbor regionov, kde môžeme eh, musíme presunúť eh, 15 pre rozpočet výboru regiónov a potom je to Európsky súdny dvor. Alebo možno to môžeme zobrať všetko oddelenie. Alebo naraz, ako chcete. Mike, Ah, Pardonnez-moi, oui, je veux dire, je suggère qu'on examine ces, ces propositions. Uh, najskôr začneme súdnym dvorom, pôjdeme podľa jednotlivých inštitúcií, ak súhlasíte. Takže súdny dvor potrebuje navýšenie 42500 a rozdelené medzi položku 2100 na skladovacie kapacity a 2102 21 tisíc eur. A toto je potrebné predovšetkým preto, že tu je pokrok za posledné mesiace v súvislosti s efektívnym fungovaním medzi, na medziinstitucionálnej báze. taktiež 42000. Máme tu článok 100, na ktorého báze to je, takže to je všetko k tomuto. Bien, si pas... Euh, Ak teda nie sú e, žiadne vyjadrenia či námietky, budeme považovať tieto presuny za schválené bez toho, aby sme museli o nich hlasovať. Nie sú námietky. Pán Výland, hlasíte sa o slovo? Oui, madame, vous avez la parole. Máte slovo, pani. Ja by som bola rada, keby sa hlasovalo. Ja pas d'objection, je pense. Nikto nie je proti, takže myslím si, že môžeme hlasovať o transferoch. E, e, hlasovanie podľa mien, aby to bolo všetko jasné. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 20 za, 3 <clears throat> proti. Výbor regionov. Pán Torvalds. Ďakujem, pán predseda. Takže presunutie e, štyroch položiek E a ST, aby sa umožnilo, um, umožnil nábor nových administratívnych pracovníkov. Je treba prispôsobiť teda plán um, prispôsobenia tých pozícií AST a toto ušetrí uh, viac než uh, 15 tisíc eur v prípade rozpočtu výboru regionu pre 2016. Bude to mať účinok na 8 mesiacov a taktiež to spôsobí teda ušetrenie prostriedkov na rok 2017. Má k tomu niekto pripomienky, otázky? Zasa, že nie takže predpokladám, že aj o tom tu budete chcieť hlasovať, aj keď to nie je potrebné. Každopádne hlasovanie ktoré nahlasujeme podľa mien. Hlasovanie ukončené. Le, les sont... Transfery sú schválené, 20 za, 3 proti. A dostávame sa teraz k politike e, týkajúcej sa nehnuteľnosti. Hľadám spravodajcu. pán Ferenes, pani Holmajer. Možno ideme trošku rýchlejšie v programe. Est-ce que le coordinateur peut suppléer le... Možno, že koordinátor by mohol zastúpiť. Pani spravodajkyňu nie, takže navrhujem, aby sme prácu e, pozastavili, pretože už nemáme nad čím ďalším hlasovať. Est-ce qu'on peut nous indiquer les... Sinon, je reporterai ce vote. Môžeme odložiť hlasovanie na zajtra ráno. may decide to vote tomorrow morning. Monsieur le coordinateur, est votre Pán koordinátor, čo si vy o tom myslíte? Donc, euh, je suggère, puisque... Keďže spravodajkyňa e, sa zdá, že nepríde v dohľadnej dobe, a navrhujem, aby sme hlasovali zajtra ráno. Začíname o 10. zajtra ráno. Takže zajtra ráno začneme o 10. a začneme hlasovaním o tejto správe. Nikto nie je proti? Dobre, takže budeme hlasovať o politike v oblasti nehnuteľností zajtra ráno o 10. Verím, že pani Holmajer tam zajtra o 10. ráno bude. Má niekto ďalšie otázky? Nie. Takže schôdza je odročená, stretneme sa zajtra ráno o 10.